Bueno, señorías, vamos a proceder a la votación. Eh, dobrý deň a teraz prechádzame k hlasovaniu. Máme tu množstvo správ na programe. Postupujeme podľa zjednodušeného postupu. Najprv je to správa Simpson. Ide o dohodu medzi E, Európskym spoločenstvom a Mongolskom. Hlasujeme teraz e, elektronicky. Se cierra votación. Končím hlasovanie. 479 hlasov odovzdaných, 456 za, 21 proti, dvaja sa zdržovali, zdržali. Ďalší bod je ďalšia správa pána Simpsona. Ide o dohodu e, Európske spoločenstvo Čína o námornej doprave, zjednodušený postup. Hlasujeme prosím elektronicky, hlasujme teraz. Se cierra votación. Končím hlasovanie. 588 odovzdaných hlasov, 558 za, 19 proti, 11 sa zdržali. Príjima sa. Al voto, según procedimiento simplificado del informe... Teraz eh, hlasujeme o správe eh, pána Bögeho o mobilizácii Fondu Solidarity EÚ, prispôsobenie sa globalizácii, zjednodušený postup. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 610 hlasov odovzdaných, 581 za, 23 proti, 6 sa zdržalo. Príjma sa. Pán Severín má slovo. Uh, uh, Chcel by som len povedať, že moje hlasovacie zariadenie nefunguje. Oh. Right that... Hneď dostanete technickú podporu, hovorí pán predsedajúci. No? No? Teraz sa dostávame k ďalšej správe pána Bögeho. Mobilizácia Európskeho fondu Solidarity. Zjednodušený postup. Hlasujeme teraz. Zjednodušený postup. Končím hlasovanie. 616 odovzdaných hlasov, 578 za, 26 proti. Príjma sa. Podľa rovnakého postupu teraz hlasujeme o správe pani Haug. Ide o návrh opravného rozpočtu číslo 6 Európskej únie na rozpočtový rok 2009. Hlasujeme menovite elektronicky. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 641 odovzdaných hlasov, 600 za, 8 proti, 33 traja sa zdržali. Prijíma sa. Podľa rovnakého postupu teraz správa Juta Hauk. návrh opravného rozpočtu číslo 7 na rozpočtový rok 2009. Hlasujeme, potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Hlasujeme, prosím teraz. Se cierra votación. Se... Končím hlasovanie. 642 odozdaných hlasov, 605 za, 23 proti, 14 sa zdržali. Prijíma sa. Podľa rovnakého postupu teraz správa opätovne Juta Haug, návrh opravného rozpočtu číslo 8, e, rozpočtový rok 2009. Hlasujeme kvalifikovanou väčšinou e, elektronicky. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. 651 odovzdaných hlasov, 594 za, 27 proti, 30 sa zdržali. Príjima sa. Tým pádom e, sme ukončili hlasovanie a teraz máme možnosť vysvetliť svoje hlasovanie. Nikto e, nezažiadal o možnosť vysvetliť svoje hlasovanie. Ak by ste mali takúto žiadosť, pre predsedníctvo ju prevezme písomne do 11.30. Teraz prerušujem zasadnutie, potom prehovorí k nám